Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré ráno, kolegyne a kolegovia. Otváram týmto zasadnutie. E, je prítomný dostatočný počet kolegov na to, aby sme mohli začať. Program zasadnutia máte pred sebou, máte k nemu namietky. Sú dve zmeny, ktoré by som chcela ja navrhnúť. Bod 10 mus, sa musí presunúť, pretože tam nám nie je tento týždeň v Bruseli pretože v Rumunsku sa koná ďalšie kolo prezidentských volieb v nedelu a preto nebude môcť sem prísť, preto tento bod presúvame. Je teda o e, stanovisku k oznameniu komisie hlavné výsledky stratégie I 2010 a potom je tu bod 11 pána Beleta, ktorý by chcel e, rád hovoriť o teraz práve internetu, ale v tomto e, bode nemôže, pretože sa v tom čase môže, musí stretnúť s belgickým kráľom. Preto nás poprosil, aby sme jeho bod programu presunuli a preto e, sa nebudeme zaoberať zajtra ráno ako s prvým e, bodom, predtým než tento e, pán odíde k belgickému kráľovi. Ak nemáte námietky k týmto dvom zmenám, tak by sme s týmito zmenami prijali uh, program zasadnutia bod 2, schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 10. novembra. Uh, eh, Tuto máte vo vašich podkladoch a prosím vás, aby ste do konca dnešného zasadnutia mi povedali, či máte nejaké námietky k jej zneniu. Ak nie, tak na konci zasadnutia budeme považovať zápisnicu za prijatú. Teraz oznámenia predsedničky Poprvé, e, opäť sme na, e, teda na web streame, potom máme e, preklad jazykový do všetkých jazykov, okrem litovčiny, lotištiny, estončiny a malčtiny a, švedčtiny, švedčiny. Takže všetky ostatné jazyky, okrem týchto, ktoré som práve vymenovala, môžete počúvať a aj v nich hovoriť. O 17.30 máme stretnutie koordinátorov Výsledok e, tohto stretnutia sa ešte dnes večer dozviete pomocou vašich e, počítačov. Takže dnes večer alebo najneskôr, zajtra ráno, predtým než prídete opäť na zasadnutie, si to prosím skontrolujte. Takže prosím, aby ste to e, povedali vašim asistentom, aby sa na to pozreli, aby sme zajtra mohli prijať toto ako prvý bod programu je štúdia, ktorú sme zadali. Ide o výskumné e, služby e, ešte bývalého parlamentu. Je o teda e, sektor hudby. V minulosti táto oblasť bola predmetom záujmu členov tohto výboru, teraz sa táto štúdia vypracovala a vo výbore pre právne záležitosti e, sa dnes e, sa predstaví o 3. 2. E, decembra v stredu. Takže kto by si chcel vypočuť vysvetlenia k tejto štúdii, tak o druhej v stredu vo výbore Júri si ich môže vypočuť, ale inak aj písomne alebo cez internet sa budete môcť dostať k tejto štúdii. Konferencia predsedov Prijala tri rozhodnutia o vypočutí komisárov, ale myslím, že to ste všetci už prebrali na vašich politických skupinách. Od 11. do 15. sa budú konať v Bruseli hearingy a 18. a 19. v Štrásburgu. Vždy sa budú konať paralelne dva e, hearingy a každé vypočutie bude trvať 3 hodiny. Pôvodne sa navrhovalo 2,5. My sme sa zasadili za to, aby sa to e, e zmenilo na 3 hodiny a budú e, takisto aj priamo e, vysielané naživo v internete. Máme potom krátku plenárku pri tejto príležitosti v útorok 26. januára a na tomto zasadnutí kolégium komisárov e, sa má potvrdiť alebo aj nepotvrdiť. To je teda osobitné plenárne zasadnutie 26. januára a súvisí to s našim uh, práve je to v čase nášho, plenárneho, nášho zasadnutia, nášho výboru, takže uvidíme, e, čo s tým urobíme. Takže 26. E, do poludnia plenárne zasadnutie kvôli e, procesu, ukončeniu procesu vypočutí nových komisárov. Ešte nevieme, ale vlastne vieme, ktorí komisári budú zodpovední za našu oblasť. Teda vieme, že to bude cyperská komisárka pre vzdelávanie, kultúru, a viacjazyčnosť, ktorá bude zodpovedná za naše témy, ktorá teda bude našou hlavnou kontaktnou osobou a myslím, že aj pani Krös sa s nami bude trochu zaoberať sa bude zaoberať digitálnymi uh, otázkami, digitálnym obsahom. Myslím si, že tieto dve. Aha, médiá sú tak či tak u nás. Takže dve vypočutia teda budeme mať. Jedno vypočutie budeme organizovať úplne my, teda pre vzdelávanie, kultúru, média a viacazyčnosť. A potom pri tom druhom vypočutí Nelly Cruz e, sa spolu zúčastníme e, spolu s výborom, ktorý bude mať hlavnú lohu pri organizovaní toho vypočutia. Zajtra malá delegácia výboru cestuje do Štokholmu Zajtra e, sa teda budeme snažiť e, ukončiť naše zasadnutie tak skoro, ako to len bude možné, aby všetci mohli všetko vybaviť, aby potme trafili do toho Štokholmu. A teraz prejdeme k bodu 4 programu. Tam ide o Európeanu. O tom sa teraz diskutuje živo vďaka Google. A myslím, že vďaka Bohu aj teda vďaka francúzským kolegom e, sme boli nútení, aby sme začali s týmto online e, e, projektom, online knižnice Európeana. Už o tom nechcem dlhšie diskutovať, a dostám slovo priamo pani Trupl, ktorá je spravodajkyňou a poprosím vás o takú prvotnú výmenu názorov s nami na túto tému. Pani predsednička, Ďakujem. E, áno, e, diskutovalo sa teda o e, výsledku toho súdneho rozsudku o Google Books. Vďaka tomu celý kontext diskusí aj o našej európskej digitálnej knižnici Európeány sa znova rozprúdila a dúfajme, že aj širšia politická verejnosť pochopila, aký rozhodujúci tento projekt pre nás v Európskej únii je a aj pre našu budúcnosť. Myslím si, že nepreháňame, keď povieme, že niektorí tí, ktorí sa zaoberajú projektom Európeana, hovoria o tom, že táto digitálna e, knižnica celoeurópskeho charakteru má e, potenciál stať sa najväčším kultúrnym projektom Európy. Ale chcem zdôrazniť, že samozrejme závisí to od nás, od našej politickej rozhodnosti aj aktivity v budúcich rokoch, či skutočne sa z toho stane náš spoločný najväčší kultúrny projekt. Uh, takže nárok uh, Európeany. Takže Európeana, uh, tento projekt začal v roku 2005 Ehm, tento projekt mal e, svoje detské choroby na začiatku, ale toto všetko už teraz je online. 4,6 miliónov diel bolo už digitalizovaných do roku 2010, by to už ale malo byť 10 miliónov. A tento digitálny projekt, kde nejde iba o digitalizáciu kníh, ale celkovo o e, naše európske kultúrne dedičstvo. Ide aj o filmy, obrazy, videá, hudbu. Všetko to, čo e, je súčasťou e, nášho dedičstva, by malo byť ľuďom sprístupnené. Takže ide naozaj o veľmi egalitárny prístup na jednej strane, pokiaľ ide o súčasnenie sa na druhej strane tento projekt e, si klade vysoké nároky na kvalitu. Takže to, e, čo sa digitalizuje a, a na jednej strane musí byť kvalitné, na druhej strane to, ako sa to e, vlastne má sprístupňovať, má byť e, na veľmi vysokej kvalitatívnej úrovni, má ísť o celý svet, nielen o Európu, pokiaľ ide o prístup a má sa to sprístupňovať zároveň s tým, že bude mať na pamäti tých 500 obyvateľov EÚ, takže máme, chceme zohľadňovať všetky oficiálne jazyky. Takže je to naozaj ambiciózny projekt a myslím, že e, veľa namahy a zdrojov a intelektuálnej jasnosti si tento projekt bude vyžadovať. Doteraz to bolo tak, že tzv. všeobecne e, voľne, voľne prístupné e, diela, takže public domain, po anglicky sa vlastne zahrňali do tejto knižnice a sme sa v tom aj E, pokračovať, ale je to o to komplikovanejšie, že nemalo by ísť len o tieto e, diela, kde nie je problematické e, autorské právo, ale ide tu aj o tzv. Orphan Works, kde nie je celkom jasné, kto je autorom. Ja som tu toho názoru, že túto oblasť musíme naozaj presne preskúmať a register, kde sa tieto údaje nachádzajú, E, pretože v tejto súvislosti je už e, jeden európsky projekt, Aero projekt e, vysokej kvality, kde sa tu zbierajú všetky tieto údaje. A toto je potrebné na to, aby sme veľmi starostlivo podľa jasných pravidel postupovali a aby bolo jasné, aký status majú tieto diela a aby sme neporušili autorské právo. No a toto je veľmi dôležité momentálne v súvislosti s týmto rozsudkom okolo Google Ide tu teda o e, tieto e, orphan works, kde sa nepostupovalo e, na začiatku rovnako, takže z tohto vyplývajú všetky tie procesy pred súdom. A príslušný rozsudok na túto tému by mal padnúť začiatkom budúceho roku. Treba vychádzať z toho, že situácia v európskych krajinách doteraz tým digitalizovaným eh, dielam, eh, ktoré sú v Európe, eh, bola žiaľ všade odlišná. Francúzsko je najďalej. Najväčší počet digitalizovaných diel poskytuje Európeane, je to úroveň 40 Nemecko Veľká Británia sú tak viac menej v, v strede. Samoz, a ostatné krajiny sú na tom ešte horšie. Samozrejme súvisí to aj s finančnými príspevkami, pokiaľ ide teda uh, o e, ich vklady do Európeany. Ale ak naozaj chcem mať úspešnú európsku e, digitálnu knižnicu, mali by sme aj tento problém vyriešiť e, pretože je to dôležité aj pre európsku vedomostnú spoločnosť, ale nielen to má to dopad aj na turizmus, aj na média, aj na výskum. Ak chceme mať takýto digitálny projekt, ku ktorému má mať každý prístup ale e, samozrejme prístup pre každého z môjho pohľadu minimálne znamená, že e, to nemá byť prístup, e, e ktorý má porušovať autorské práva, ale mali by sme dodržiavať európske zákony v tejto oblasti a viem, e, že toto bude jedna veľká diskusia, ktorou e, sa budeme zaoberať e, v, budúcich, v budúcom roku a vo viacerých výboroch. Napríklad pani Redingová predložila oznámenie, kde explicitne žiada harmonizáciu európskeho autorského práva. To je ešte veľmi sporná otázka vo viacerých eh, výboroch, aj výbor eh, Júri, náš výbor, výbor pre vnútorné záležitosti, aj výbor pre priemysel sa teda budúci rok budú zaoberať touto otázkou. Pre nás to bude horúca téma, ako tu nájdeme naozaj dobré pravidlá na druhej strane je jasné, že diela, ktoré spadajú pod e, e, ochranu autorského práva, aby sme tu nemali e, vlastne nejakú čiernu dieru, pokiaľ pôjde o 20. 21. storočie. Toho sa musíme vyvarovať, ale pravidla musia byť naozaj jasné. Ehm, je potrebné zabezpečiť platenie za takéto diela, ak niekto chce mať prístup cez Európeanu k ním. Takže musím povedať, e, z môjho pohľadu tu ide teda o jasný apel e, smerom k sprístupňovaniu, aby sa naozaj z Európiany stal veľký projekt, ale na druhej strane by sme nemali ani porušovať existujúce zákony. A ak by sme sa mali dopracovať k väčšinovému rozhodnutiu, že chceme, teda budeme musieť zmeniť autorské zákony, aby sme vytvorili dobré pravidlá, Eh, tak treba k tomu pristúpiť, pretože ja osobne si myslím, že každá demokratická spoločnosť, ktorá dobre funguje, potrebuje dobré pravidlá a to musí vyzerať v svete internetu podobne ako v reálnom svete. A pre, je to teda kultúrno-politická diskusia, a eh, ako chceme postupovať v tejto oblasti. Samozrejme, nie som toho názoru, že internet sa má jednoducho zatvoriť, eh, že by tu mal dôjsť k politickým filtrom. Nie sme v Číne, nie sme v Iráne, ale treba mať jasné pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať Ehm, teda ide o práva e, autorov, umelcov, ktorí, sa, e, ktorí musia mať možnosť žiť e, z svojho autorského práva. Takže to bude výzva, ktorej sa musíme spoločne postaviť. A potešiteľné je podľa mňa, a to tiež nájdete v mojej správe, že v posledných rokoch už bola expertná skupina na vysokej úrovni, z rôznych e, digitálnych knižníc e, Európy, e, ktorá sa zaoberala týmito všetkými myšlienkami a podľa môjho názoru je potrebné, aby ďalej pracovala, pretože od nej môžeme dostať naozaj prvotriedne návrhy, ako postupovať v prípade týchto komplikovaných otázok, aby sme našli dobrú európsku cestu. Chcela by som potom predovšetkým tej politickej diskusii k jednotlivým e, e, bodom, pokiaľ ide napríklad o e, sprístupnenie pre handicapovaných, neskôr niečo bližšie povedať. Takže na jednej strane tu ide o tie otázky autorského práva, a na, na druhej strane musíme sa zaoberať eh, novými eh, modelmi eh, kolektívneho zúžitkovania, čo je za, čo je proti. Musíme si nájsť jasné definície pre tieto open works. Ešte sa o tom veľmi diskutuje a tieto diskusie nie sú na konci. Už som už povedala, že je jasné mať jasnú databázu, že je dôležité mať jasnú databázu a tento projekt EÚ sa týmto účelom nutne potrebujeme. A pokiaľ ide o tie rozhodujúce administratívne a politické body, chcela by som vám povedať, že samozrejme minule, keď sme diskutovali o nie, e, to už bolo tiež súčasťou našej diskusie. Prídeme určite k tej otázke, ako sa to má financovať. A e, ide o kultúrne inštitúcie v jednotlivých krajinách, ktoré musia prispievať k digitalizácii týchto diel, ale samozrejme je to aj úloha členských štátov, ale aj e, nášho európskeho spoločného rozpočtu. Doteraz e, sa to financovalo z programu e, e-Content Plus. Aj v budúcno, budúcom plánovacom finančnom období to tak bude, ale keď sa pozrieme za rok 2013, som toho názoru, o tom budeme musieť diskutovať tiež, že by bolo vhodné, keby e, tá prepracovaná Lisabonská stratégia týkajúca sa toho, ako e, zmodernizujeme Európsku úniu, sa postarala o to, že časť jej rozpočtu by mal ísť na digitalizáciu európskeho kultúrneho dedičstva, pretože naozaj ide o komunitárnu úlohu. A minule na našom uh, stretnutí som už spomenula, že public-private eh, partnerships by boli uh, dôležité v tejto oblasti za predpokladu, že budeme mať jasné podmienky v tejto oblasti. Ale mali by sme uh, urobiť kampaň v tejto oblasti pod názvom Pridajte sa k Európe a nie, takže nemali by sme len mobilizovať e, štátne prostriedky, e, čo samozrejme je potrebné, či už na úrovni EÚ ako aj členských štátov, ale samozrejme by bolo vynikajúce, keby sme mali aj privátnych prispievateľov, súkromných prispievateľov, firmy, ktoré by sa podielali na tomto projekte, pretože by pochopili, že nechceme e, zaostávať za projektmi Google a iných. E, nechceme, aby Európa e, zaostávala. Je aby, potrebné, aby sme spoločne niečo urobili, podnikli niečo spoločne, súkromný sektor aj verejný sektor tak želám si niečo ako eh, všeobecnú diskusiu o tomto veľkom projekte, mm, aby sme vyriešili všetky tie komplikované detailné otázky, ako aj eh, získali eh, politický podnet, impuls, predovšetkým pokiaľ ide o Google. Chceme zabezpečiť lepšie, jasné pravidlá, vysokú kvalitu, kde zohnať na to rozpočet, Takže pôjde tu aj o e, lokálnych a regionálnych kultúrnych aktérov, členské štáty, európsku úroveň. A v tomto zmysle by som si teda želala, aby e, sme prispeli k tomu, že Európeana sa stane e, veľmi úspešným projektom budúcich rokov. Ďakujem veľmi pekne. Táto diskusia o Európeane sa momentálne prebieha v takom časovom období, kde sme konfrontovaní s Googlem, kde sme videli, že Google že, že o Google sa veľmi veľa diskutuje a našemu zámeru Európeáne musíme byť vzorom aj v tej súvislosti, čo očakávame od druhých. My chceme tuto, tieto múdre diela, ako si to ty nazvala, musíme k tomu pristupovať tak, aby sme aj Google ukázali, ako k tomu pristupujeme my, ako to robíme. Hm. Hm. No. Musíme k tomu pristupovať tak, aby sme my naozaj v našej práci na Európeáne zabezpečili autorské práva. Je to teda našou našim zámerom. Musí to byť teda prístupné, e, nakoľko je to len možné, ale nesmú tým trpeť autorské práva. E, je k tomu veľa, podľa, pokiaľ ide o tieto zákony a Teraz neviem, e, nechám najprv kolegov, aby sa k tomu prihlásili, alebo dám hneď slovo komisii. Dobre, takže Franka Majbert. Áno, ďakujem pekne pani predsedníčka, dámy a páni. Ja som Helge Trupl veľmi vďačná za vypracovanie tejto správy a myslím si, že návrh tejto správy je veľmi dobre vydarený a sú tam zohľadnené mnohé aspekty, ktoré súvisia s Európeanou a sú veľmi dobre popísané pretože naozaj Európeana by mal byť ten najväčší kultúrno-politický projekt v Európe, za predpokladu však, že Nielen my ako Európsky parlament, ale aj Európska eh, komisia sú za to zodpovední. Ale za tento projekt sa musia byť cítiť zodpovedné aj členské štáty, pretože eh, tieto členské štáty do toho vložili E, veľ, veľmi veľké úsilie a toto sa musí stať úspechom a e, Ide o to, aby sme sa pozitívne odlišovali od nášho najväčšieho konkurenta Google Books. A toto bolo aj v tomto stanovisku, aj v tejto správe. E, a mali by sme to ešte zdôrazniť, že je tu vyžadovaná aj zodpovednosť členských štátov a je to celkovo politickou úlohou, aby sme toto kultúrne dedictvo sprístupnili všetkým. A táto prístupnosť podľa mňa mm, k tomu patrí aj to, podobne ako je to v klasických knižniciach verejných, kde človek vojde a vypožičia si knihu, alebo CD, alebo film, aby to pre užívateľov bolo uh, prístupné a ak je možné aj bez poplatkov, tak ako to je v každej bežnej knižnici. My však vieme, že je to veľká výzva. Na druhej strane sa chceme odlišovať od Google, ale na druhej strane zase chceme, mm, nesme, mm, musí, keď musíme e, sa odlišiť aj od e, reklamy. Teda musí to byť bez poplatkov a je to aj otázka kvality, pretože tu tiež sa chceme odlišovať. A by sme potom museli požadovať za to peniaze, ale potom aj títo užívateľia Google Books, tí by mali eh, ľahší prístup a o toto nám nejde. Takže jednoducho musíme aj kvalitu Európeány pozvinúť, aby sa kvalitatívne odlišovala od Google Books. pretože ja som sa na to pozrela aj na Google Books a tam boli značné chyby. A tomuto by sme chceli zabrániť práve tým kvalitatívnym spôsobom sa chceme v Európe a neodlišovať. V tejto súvislosti by bolo veľmi dobre spomenúť a tak, ako to aj spomenuté bolo, toto public-private partnership, teda je tu aj spoločenská zodpovednosť a e, tu sa pokúšame motivovať aj nadácie, spoločnosti, firmy, aby tu spolupracovali, ale musí byť jasné, že klasické financovanie cez reklamu, tak ako to poznáme v bežných komerčných prístupoch, toto odmietame pre Európeánu. Toto by som ešte raz chcela vyzdvihnúť, pretože tu sa naozaj tiež chceme odlišovať. Ďakujem pekne, pán Kabada. Merci, Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najskôr chcem povedať, Chcem sa poďakovať našej správodajkyni pani Trupel, pretože jej smerovanie je dobré v tejto správe, je to dobre identifikované, máme tu teda základ pre prácu, ktorý je zaujímavý. Nebolo to až také jasné od začiatku a preto musím verejne povedať, že som spokojný keď som čítal uh, vašu prácu. Pokiaľ ide o ťažkosti, tak tie začínajú teraz. E, pani predsednička, niekoľko pripomienok. E, najskôr súhlasíme my všetci v tom, že nemáme rovnaké právo moci, možno ako iné výbory v tomto parlamente. A to sa mi zdá takým slabým bodom. A ja chcem využiť túto príležitosť na to, aby som povedal, že transponovanie kultúrnych diel európskych krajín že tu musíme vyriešiť to, že Európa, ktorá hľadá pravidla, inštitucionálne pravidla, ale aj dušu alebo kultúrny obsah, nechápeme prečo, nemôžeme ísť ďalej vo vyjadrení kultúry, kultúr, pardon, kontinentu. Druhá pripomienka sa týka skôr e, priamejšie vašej správy, pani Trupel. E, z toho, čo ste zhrnuli, vyplýva jedna vec, ktorá je taká pridružená, ale veľmi zaujímavá. Nie je to neutrálne. Ja by som chcel jasne povedať, že e, ani v modernom svete nemáme iba spojencov a žijúce kultúry potrebujú identifikovať ekonomický základ na prežitie. Vyjadrím sa jasnejšie. Tam, kde žije kultúra, to sú krajiny, kde štátni operátori, regionálni operátori, tak ako ste to povedali pre vašu krajinu, alebo súkromní operátori, ktorí doplňajú ten verejný faktor a to takým spôsobom, že ekonomický základ slúži na vytváranie, distribúciu a aj spotrebu kultúrnych diel. Prišiel čas, aby sme silne podporili pri príležitosti vašej správy túto silnú myšlienku, že kultúra potrebuje mať svoj vlastný ekonomický základ. E, ďalší bod, ktorý chcem počiarknúť, o čo presne ide v tomto čase, v ktorom žijeme. Ide o transponovanie e, klasických diel našej kultúry, napríklad, napríklad písomných prvkov, zvukových nosičov, aký aj audiovizuálnych diel smerom k zajtrajšku. Základ kultúry sa nezmení, pretože sa menia nosiče. Musíme sa vyhnúť pasci, ktorej podľahol anglosaský svet, kde, ktorý si myslí, že toto je dôležitejšie ako kultúra samotná. Toto sú nosiče. Kultúra je ľudská duša. Čiže nemá to spolu nič spoločné. Ide o určité princípy. Ja sa teším, že ste niektoré z nich spomenuli a mnohí kolegovia to určite podporia. Podporia túto vašu prácu. A síce, že musíme zachrániť, zachovať v niektorých krajinách, v niektorých oblastiach únie, možno aj rozšíriť uznávanie, fungovanie a spoločnosti autorských práv, ktorí organizujú kultúrny trh. Druhá vec, alebo druhý dôsledok, alebo druhý princíp, ktorý chcem zdôrazniť, je ten, že musíme chrániť tieto diela pred degra- degradáciou, ktorá je jedným z prvkov, ktorý je spojený s umeleckými dielami, hlavne vtedy, keď boli tieto prenesené na individuálne nosiče, alebo keď e, podliehajú mm, korozii času. E, moja osobná skúsenosť e, sa týka jednej mladej novinárky, kde sa, ktorá tvrdila, že videopasky sú nezničiteľné oproti bežným televíznym dielam, ale prvé televízne reportáže už nie sú čitateľné teraz a videopásky sa takisto, takisto degradujú, čiže musíme vyberať tie najodolnejšie možné nosiče. Ďalšia pripomienka, naša práca, náš, nás, Európánov, je, aby sme neponechali monopol súkromnému sektoru preto, aby ním potom mohol disponovať podľa svojich vlastných e, pravidel. Musíme urobiť protiponuku americkej značke, ktorú sme citovali viackrát v tejto miestnosti. Ďalšia pripomienka, ktorú chcem zdôrazniť, a to je veľmi jasne nasmerované na Google, Musíme rešpektovať integritu umeleckých diel, ktoré sú, ktoré sú numerizované. Čiže žiadna cenzúra, žiadne chyby, ako povedala moja kolegyňa, pretože tie sú značné. A pripomínam, ešte jednu vec, s ktorou mnohí súhlasíme, že základ transponovania sa musí robiť e, pri rešpektovaní všetkých autorských práv z právneho pohľadu. No a ešte nakoniec, myslím si, že celková táto otázka celkovo, pani predsednička a pani spravodajkyňa, tá si vyžaduje, aby sme išli ešte ďalej. Tento projekt má 10-ročné oneskorenie za americkými súkromnými subjektami, ktoré majú základnú výhodu že už teraz sú tu podmienky čitateľnosti pre novú generáciu, ktoré sú nové a to sa mi zdá nebezpečné, pretože to je veľmi roztrieštené, veľmi, e, je tu veľká selekcia a to sa mi zdá nebezpečné, pretože to by si nemal vyberať editor, čo bude dostupné, ale čitateľ. A preto musíme rozšíriť prostriedky. Neviem, aký bude ten právny prostriedok, ktorý bude najprimeranejší preto, aby sme išli ďalej vo vašej správe alebo v ďalšej etape, ale podľa mňa musíme vytvoriť tým, ktorý vám bude pomáhať v tom, aby sme išli oveľa ďalej. Dnes teda určite budeme predkladať pozmenujúce návrhy týmto smerom, pani predsednička. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kavada. Martin. Ja, herzlichen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Toto je naozaj veľmi zaujímavá záležitosť. Nemohol som na tom spolupracovať tak, ako som mohol, lebo som bol chorý, ale táto Európeana, to je úžasná záležitosť. Pani Triple sa tomu venovala veľmi dobre a vidím, že naozaj s celým srdcom. Otázky, pokiaľ ide o autorské práva, to robíte veľmi dobre. A pokiaľ ide o reklamu, internet, už to je veľká otvorená debata a ja sa budem koncentrovať na dve veci. Pod 19 21 vo vašej správe to bolo spomenuté. V tomto projekte Európeána je jedna zo šancí venovať sa európskej myšlienke a pozitívne, odkiaľ sme, kam ideme. A tá myšlienka je tu zdôraznená a myslím si, že by to malo byť ešte transparentnejšie pokiaľ ide o, o publicitu k tomuto projektu. Aj pokiaľ ide o financovanie, ja by som si želal oveľa, oveľa viac peňazí pre tento projekt, ale mal by to byť aj taký vzorový projekt, ako budeme s týmito financiami nakladať. Podľa mňa by to bolo veľmi tragické. Um, keby sme tu niečo vybrali, tam niečo vybrali, máte skúsenosti aj vy s výberom, s výberom pre rozpočet. E, takže e, ja viem, ako to chodí, že sa to všetko nahá, nahádže do jedného hm, hrnca a takémuto dôležitému projektu by to uškodilo, takže vás poprosím, aby ste so všetkými svojimi schopnosťami a možnosťami sa zakoncentrovali na to, kde to je možné umiestniť, ako, kde zohnať tieto peniaze, pretože toto by mal byť vzorový projekt, nie len pokiaľ ide o jeho obsahovú náplň, ale aj po jeho, o jeho administratívne spracovanie a aj financovanie. Druhá vec, reklama na vonok. Nebudeme z toho mať nič, keď budeme mať vynikajúci projekt, ale nikto o ňom vedieť nebude. Mm. Táto Európeána je veľmi, veľmi ušľachtilá myšlienka, avšak táto Join Európeána je veľmi ušľachtilá myšlienka a keď budeme mať prístup k týmto dielam. Želal by som si, aby sa o tom dozvedelo čo najviac mladých ľudí a práve tu by sme sa mohli do toho zapojiť aj v rámci toho PPP, aj keď je to trošku také sporné, pretože mnohí mm, toto nereklamujú E, my e, sme, mnohí sú presvedčení, že e, to je všetko a že netreba sa venovať detailom. Keď si pomyslím na futbal napríklad, včera, keď hral Londýn proti Chelsea a potom Barcelona proti Madridu. V oboch prípadoch bol, bolo tam veľmi veľa reklamy a bolo jasné, že tieto neboli využité. Nemôžeme to využiť my pre John European a to je ten lepší, to je ten ferovejší projekt, mm, keby sme využili firmy, multiplikátory, ktorí by tieto reklamy tam nechali bežať zadarmo, pretože aj oni tomu veria. Napríklad je to možné aj na trikotoch futbalu FC Barcelona a bolo, bolo by veľmi pekné, keby tam napríklad bolo napísané Európeána. A e, takýto základným predpokladom je obsahovo veľmi dobrý, e, solidný projekt a keď sa toto podarí, tak aj ja by som sa na tom rád zúčastnil. Ďakujem veľmi pekne. Nie? Dobre. Pán Šmit. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja budem hovoriť po maďarsky. Chcel by som sa pani Helge Trüppel mm, poďakovať a poblahoželať k tejto podrobnej správe. Táto podrobná je správa, ako naši noví kolegovia vidia, e, aký rozsah a kam až toto môže zájsť. E, pretože táto e, správa to je vlastne naše dieťa, to je e, práca nášho výboru a preto by som sa chcel poďakovať pani Helge Trupl, pretože u nej je to v najlepších rukách. Mal by som však niekoľko otázok k financovaniu. Vidíme, že tento projekt má značný dosah a bude potrebné ho financovať a tieto finančné náklady budú veľmi vysoké. Hovorilo sa tu o sponzoringu, respektíve o zainvolvovaní členských štátov, bude tu určitá e, možnosť samofinancovania a rozdelenia týchto nákladov. Avšak chcel by som sa opýtať, či v rozpočte pre pre obdobie 2007 až 2013 je na to vyčlenená suma a aká vysoká suma e, v tomto rozpočte má byť na to vyčlenená, pretože tento projekt neslúži len zachovaniu európskeho kultúrneho dedictva, ale podporujeme aj európsku identitu. Pani Ferhajn, ja by som sa chcela najprv poďakovať a pripojiť sa k tejto vďake za túto vynikajúcu správu a takisto by som chcela nadniesť jednu myšlienku, tak ako vy, pani Triple. Musíme sa orientovať pokiaľ ide o túto otázku e, internetu a ako budeme pristupovať otázke auto, autorských práv, pretože reálny a virtuálny svet musia mať podobné práva, podobné pravidlá, aby s tým mladí ľudia vedeli nakladať. Pretože keď niekto ide do knihkupectva, nemôže si jednoducho zadarmo vziať knihu. Sú tu jasné pravidlá, ako sa to robí a myslím si, že aj tu by sme mali dbať o to, aby aj Európeána bola chránená. Áno, e, voľný prístup áno, ale či to všetko bude aj zadarmo a bezplatne, no už to nie je vždy také jednoduché. Pretože keď chceme platiť za autorské práva, keď chceme podporovať kreativitu, bolo to tu už povedané, že pokiaľ ide o nové kreatívne obsahové náplne a to e, sa zakladá na hospodárskom základe, títo ľudia musia z toho aj vyžiť, musia jednoducho z toho existovať a to nejde zadarmo. Teda musíme dodržiavať určité pravidlá, pokiaľ ide o copyright a autorské práva a musíme sa nad tým zamyslieť, ako to budeme financovať. No a po tých obsahových otázkach a vynikajúcich argumentoch myslím si, že sa aj s týmto budeme musieť v najbližšom čase veľmi dobre zaoberať, veľmi podrobne zaoberať pretože v tom projekte naozaj je toho viac, ako si to teraz vieme predstaviť. Ďakujem pekne, kolega Solný. pääsee, pääsee kärryille. Eli tämä on hyvin jäsennelty ja toto je veľmi dobre štrukturované a problémy, ktoré sú, tu máme, majú rozličné dimenzie. Ako spravodajkyňa spomínala, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Spojené kráľovstvo robia veľa. Ak pochádzate z malej krajiny, tak je to dôležité, hoci nemôžete ma nazvať fanúšikom Európskej únie. Spoločne v rôznorodosti sa dá aplikovať práve na túto vec. Pokiaľ ide o autorské práva a harmonizáciu autorských práv, to je ťažké. Všimol som si, že mladšia generácia sa pozera na veci úplne odlišne. Myslia si, že oni majú právo na všetko na internete. ale myslím, že mnohí z nás sú toho názoru, že sú to umelci, spisovatelia a skladatelia, ktorí chcú žiť zo svojej práce a nie z nejakých eh, štipendií alebo grantov. To je dôležité. Sú tu teda rozličné dôvody pre ľudí, eh, prečo dávajú svoju prácu k dispozícii. Chcú byť eh, kompenzovaní. Je to príležitosť pre prezentovanie vecí, presadenie vecí a možno neskôr myslia na ekonomické otázky. A kultúra je základ pre každého z nás Mm, vytvárajú sa malé spoločnosti, nadnárodné spoločnosti, ale umelci musia niekde začať predtým, ako začnú rásť. A samozrejme, že mm, tá otázka finančných prostriedkov je ťažká a v čase recesie, ak sponzorské prostriedky a prostriedky za reklamu nie sú dostatočné, tak potom to musia pokryť e, daňoví poplatníci. No a ak ste zvyknutí, že máte niečo všetko zadarmo, ako napríklad v knižnici, tak e, to je veľmi dobré. A na záver, tento projekt je dôležitý, má dobrú štruktúru, pretože Európa je rôznorodá, viacjazyčná. to je spôsob, akým to musí byť vyjadrené. Ťažká otázka sú autorské práva. Túto situáciu máme dobre zanalizovanú. Neviem, ako to vyriešime, ale viem, že napríklad v škandinávskych krajinách sú strany, ktoré boli vytvorené práve za účelom mm, piratstva na autorských práv ako mm, určitý výraz protestu hoci ja veľmi podporujem umelcov, tak s týmto nemôžem byť spokojný. Milý pán kolega, vy ste povedali, že nie ste priateľom EÚ, fanúškom EÚ, ale bez e, tejto rozmanitosti EÚ by sa nedala e, e, Európska únia nejak zachovať, takže z tohto pohľadu ste aj vy fanúškom EÚ. Pani Veria, áno, ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja by som sa chcela pridružiť k tým, ktorí ďakovali pani Trupel, pretože ja si skutočne myslím, že táto správa je e, dobrým základom a kladú sa tu tie správne základné otázky. Možno len niekoľko pripomienok. Osobne si myslím, alebo verím v európsky model. Myslím si, že je sociálny model a určite je aj európsky kultúrny model. To, ale neznamená to, že podporujem e, termín e, európska identita. Myslím si, že pán Kavada to povedal e, správne. Kultúra je niečo, čo sa neustále mení, čo žije a európska kultúra je kultúra, ktorá sa obohacuje počas celej svojej histórie, podľa mňa e, pre nás, Európeanov, tu máme e, pred sebou úžasnú výzvu v súvislosti e, s výzvami, ktoré s kultúrou súvisia. Bola som proti ústavnej zmluve a Lisabonskej zmluve, som ňou naďalej a mm, niektoré úvahy, ktoré tu odzneli, tak chcem ich komentovať. Kultúra nie je v európskej kompetencii a to je dobré, pretože pokiaľ tu budeme mať neobmedzenú hospodárskú súťaž, tak e, kultúra nie je e, trhovým produktom A tu sa pridávam k môjmu kolegovi Kavadovi, ale v inom ohľade neznamená to, ale že tu nemáme ekonomické výzvy spojené s kultúrnymi otázkami. Ale kultúrne otázky nemôžu byť e, znížené na úroveň trhu. Tie výzvy sú vyššie a to je súčasťou tej výzvy, ktorá je pred nami. To znamená, že je to určite výzva, kde sa musíme zamyslieť nad tým, čo je to vlastne hospodárstvo. To nie je len trh a v kultúrnom sektore veľmi dobre vieme, ako to vyzerá. Oslavujeme Európsky e, rok dobrovoľnej práce a vieme, že pokiaľ ide o kultúru, tak máme tu dobrovoľníkov a takisto má svoje miesto dobrovoľníctvo, ako má svoje miesto trh. Musíme sa zamyslieť na nad ekonomickými otázkami. No a posledný prvok, ktorý chcem zdôrazniť, sa týka prístupnosti pre všetkých. Pani Trupel hovorila o prístupnosti pre postihnuté osoby, možno, že prešla príliš rýchlo zvyšok tejto otázky prístupnosti. Otázka bezplatného prístupu v akých prípadoch, prečo, to je podľa mňa súčasťou tých otázok, ktoré si musíme položiť a musíme umožniť každému a každej, ktokoľvek to je, aby mal prístup ku kultúre. A možno ešte posledná vec, len pre ilustráciu. E, Van Gogh bol vynikajúcim umelcom a jeho diela sú dnes najdrahšie predávané na trhu. Žil v chudobe a keď žil, tak nemohol žiť zo svojich diel. Myslím si, že toto musí byť súčasť našich úvah. Eh, Ďakujem. Chcela by som iba jedno zdôrazniť. Vaša predstava EÚ už nezodpoveda skutočnosti. Európska únia nie. Chcela by som vám povedať, že Európska únia naozaj zodpovedá tomu, čo ste povedali, a to, že kultúra nie je iba tovar, ale, ale že je teda aj e, hospodárskou hodnotou. Takže my sme e, podpísali e, príslušný hovor UNESCO a to znamená, že práve to nechceme, aby kultúra sa stala tovarom alebo bola videná iba ako tovar.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 to, ako bola predstavená táto tematika. Dovolte mi teda, aby som k tomu niečo dodal. Zdá sa mi, že Európeána by mala zachovať dva základné prvky. Poprvé by sme mali chrániť európske kultúrne dedictvo pomocou Európeány a členské štáty musia k tomu ešte značným spôsobom prispieť. Musíme na tom pracovať intenzívnejšie. Veľmi dobrým príkladom pre nás je Francúzsko a aj komisár, ktorý by nás mal podnecovať v tom, aby sme chránili kultúrne dedictvo pretože mnohé kultúrne statky budú degradovať a tak sa to stáva s novinami, časopisami, ktoré sa vydávajú na lokálnej úrovni a môže sa stať, že mnohé diela stratíme. No a potom si myslím, že by sme mali digitalizovať aj filmy. E, predovšetkým mám na mysli dokumentárne filmy a myslím si, že Európeána by mala sa mala zaoberať aj tým, že toto je tiež e, dôležitá súčasť európskeho kultúrneho dedictva. E, tieto fil- filmy je možné mm, skladovať analogicky, ale tým pádom sa môžu veľmi rýchlo zničiť. Takže pokiaľ ide o Google, aj k tomu by som sa chcel ešte v krátkosti vyjadriť. Samozrejme, že máme Európsku knižnicu, ktorá má uschovávať európske kultúrne dedičstvo. Máme tam diela, ktoré ku ktorým sú nie len formálne pravidlá, ale sú aj tieto osirele diela alebo diela, ktorým ochrana už vypršala. A v mnohých európskych štátoch je tento problém, ako ako toto požadovať od súkromných subjektov, aby sprístupnili tieto diela. Hovorilo sa tu už veľa o tom, ako bude Európeana vyzerať o niekoľko rokov. Podľa mňa by tam mali byť všetky literárne diela a nie len tie diela, pre ktoré máme copyright. Ale okrem e, tohto, tejto časti mal, mali by sme mať aj komerčnú súčasť Európeány. A všet, všetky literárne diela, ktoré boli vydané, by mali byť umiestnené na Európeáne. Myslím si, že by sme mohli potom prepojiť tieto dve súčasti, tú súkromnú a verejnú E, súčasť, tak aby všetci mali prístup k tomuto kultúrnemu dedictvu. A my, preto si myslím, že by sme aj autorské práva mohli trošku pozmeniť, pretože podľa mňa táto verejná časť by mohla byť urobila, urobená tak, že by bola prepojená na tú komerčnú časť. Pani Šalke? Ďakujem, pani Ďakujem pani Trupel za výborný začiatok tejto práce a ospravedlňujem sa, že som prišla neskoro, mala som mm, naliehavý, jeden naliehavý prípad. Ako holandianka veľmi dobre si spomíname, že došlo u nás k určitej vražde v súvislosti s kultúrou. A pokiaľ ide o obsah a cenzúru, tak to je jedna moja otázka. A druhá otázka, software, e, ktorý používa Európeana, obsah e, Európeány, jej zbierky by mali byť prístupné všetkým budovanie na online aplikáciách, e, aby sa to dalo používať inými, aby sa dali budovať iné aplikácie. So, Frau Benara Patu. Pani Patu. Helga, mes chers collègues, en effet, ce projet est passionnant. Tento projekt je naozaj vzrušujúce a ja sa chcem pridať k predrečníkom, ktorí poďakovali kolegyni. Veľa vecí sa povedalo a chcela by som upozorniť e, zvlášť na dôležitosť e, kultúry a duše, aby sme sa v obsahu neorientovali na pochybné diela Veľkosť európskej kultúry, aj orientácia na univerzalitu e, diela ľudu, na to nesmieme zabúdať. Mám e, na mysli práve ústne zbierky, kultúrne e, objekty v Afrike, poézia, e, povesti, e, maľby. To musí byť súčasťou Európeany. Toto prispieje k jej veľkosti. Ďakujem. Vielen Dank. Ähm, Herr Stojanov.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 mesiac e, pracujem úzko s Európeanou a som ohromený veľkosťou tohto projektu. Verím, že je to veľmi dôležitý projekt pre všetkých Európanov. Rád by som povedal niekoľko slov k organizácii projektu. finančné, technologické a obsahové e, aspekty dostala na starosť nadácia EDL. Je to holandská e, nadácia. Rád by som predložil návrh, ktorý dostanete aj písomne. Je to spojené s tou skutočnosťou, že táto nadácia mm, vykonala, alebo doteraz vykonávala veľmi dobrú prácu ale ja si myslím, že je najvyšší čas, aby e, táto nadácia rozvinula svoje pobočky v 27 členských krajinách. A tieto pobočky by boli potom schopné aktívne lobovať v, vo vládach členských krajín eh, a snažili sa o dodatočné financovanie Európeány a tiež by mohli lobovať aj u súkromných podnikov členských krajín, takže mohli by eh, získať eh, dodatočné prostriedky pre tento jedinečný projekt. Ehm, ďalším značným príspevkom by bolo Združenie národného, národných snách tak, aby sa využívala jednotná digitálna metóda, aby tu boli jednotné obsahy, aby teda ten obsah bol e, porovnateľný. Verím v to, že tento projekt e, bude originálom, ktorý bude mm, mať blízko k európskym občanom a že prinesie výsledky už v krátkom čase. V dokumentoch, ktoré mám, možno, že je to moje chyba, ale nemohol som tam nájsť to, kto kontroluje nadáciu. Je tu nejaký oficiálny orgán, ktorý dozoruje fungovanie tejto nadácie? Ďakujem. Danke. Frau... Ďakujem. Pani Nevedelová. Ďakujem veľmi pekne. E, chcem sa tiež na začiatok pridať ku všetkým rečníkom, ktorí hovorili predo mnou a podekovali pani Trupel za správu, pretože je naozaj vynikajúca. Ja by som trošku chcela oponovať pánovi Slonimu, ktorý povedal, že mladí ľudia majú pocit, že majú prístup ku všetkému a všetko je zadarmo, hlavne na internete. Ja osobne som možno príklad toho, že to tak nie je a kupujem si minimálne 100 tlačených kníh ročne, aby som podporila aj knihovníkov, aj vydavateľov kníh u nás doma. Ale uznávam, že nie každý má túto možnosť a ja osobne mám taký návrh. U nás na Slovensku, keď chcete ísť do knižnice, môžete si predplatiť ročný vstup alebo môžete platiť za každú knihu, ktorú si požičiate. Čiže možno by sme mohli navrhnúť niečo také, že platiť za stiahnutie knihy alebo možno za nejaký ročný poplatok, ktorý si ľudia môžu stiahovať tie diela, ktoré budú v Európe ani na internete prístupné. A prepačte mi za môj príklad, ale ak ľudia dokážu platiť za stiahovanie porna, prečo by nedokázali platiť za knihy? Ďakujem veľmi pekne. intanto mi unisco. Ďakujem, pani predsedníčka Ja sa pridám k tomu chóru komplimentov e, pre správu pani trpel pretože musím povedať, že je to naozaj veľmi ambiciózny projekt, osobitný projekt, aj veľmi zložitý projekt a preto myslím, že stojíme pred dôležitou výzvou. A tu by som eh, chcel eh, sa trošku postaviť proti tomu, čo povedal niekto z predrečníkov. Súvisí to naozaj s našou európskou identitou, v ktorú ja veľmi silne eh, verím. Teda nejde tu len o národnú identitu, ktorú by sme mali pestovať. A Ehm, myslím si, že toto je prepojené aj s témou, o ktorej by sme mali diskutovať. Ehm, určite teda treba diskutovať o téme autorských práv. Je to veľká téma, ale na druhej strane je tu teda tá otázka hospodárska a finančná, takže ehm, pán Schmidt už predbehol trošku to, čo som chcel povedať. Aj zaujímavá by ma, teda, zaujímavá by ma reakcia pani Trupel na to. Takže už aj niekto predo mnou povedal e, čo si k verejnému prístupu, že ten by sme mali teda e, ochraňovať. Je pravdou, že v niektorých našich mestách je voľný prístup k knihám v knižniciach. Ehm, ale aj kolegyňa predo mnou povedala, že vždy tam je predsa len nejaké minimum, nejaký minimálny poplatok, ktorý treba možno na ročnej báze zaplatiť e, Nemali by sme si robiť ilúzie, že tento uh, tak zložitý, komplikovaný, obrovský projekt budeme môcť uh, vlastne spojazniť za toho predpokladu, že všetko bude voľne prístupné a grátu, gratis. Samozrejme, mal by to byť čo najjednoduchší prístup, ale tie štúdie, ktoré e, sme e, zadali, jedna z nich sa týka aj zbierania e, zdrojov, e, podpory, e, sponzorov a podobne. Mali by sme samozrejme hľadať e, podporu pre projekt e, Európeany e, všade, kde sa len dá, aby sme získali podporu pretože skutočne je to projekt zásadnej dôležitosti, je obrovský, ale aj z praktického hľadiska si myslím, že by bolo dobré, keby sme sa v našich úvahách uberali týmto smerom, ktorý som práve načrtol. Ďakujem pekne, pani Thun. Ďakujem bardzo. Ja panią Trippel tutaj śledzę. Ďakujem. Sledoval som, sledovala som to, čo povedal pani Triple, ale viem, že aj na iných grémiach sa angažovane diskutuje o tomto projekte. Ja by som vám chcela zablahoželať k vášmu prístupu a chcela by som spomenúť niektoré témy, ktoré sú veľmi e, zaujímavé. V prvom rade ide o porovnanie s projektom Google. keď, sa, keď naozaj sa chceme zasadiť e, v plnej miere za tento projekt, musím povedať, že e, treba, aby sme civilizovane e, rozvíjali a pristupovali k tejto téme digitálnej literatúry. Ak tu teraz dopustíme monopol zo strany Ameriky, a e, nevypočujeme si hlasy e, autorov a e, ich združení aj vydavateľov, tak to môže mať negatívny vplyv na naše kultúrne dedičstvo. Ale máme teraz možnosť naozaj sa jasne vyjadriť tomuto projektu. A preto by som chcela povedať, že aj e, moderné diela by teda mali byť dostatočne chránené. Treba mať teda jasné európske e, pravidlá pre e, digitalizáciu, ktoré by mali samozrejme rešpektovať autorské práva jednotlivých členských štátov. Ak som to pochopila správne, tak tie doterajšie rozdiely nie sú dôvodom toho, že tento projekt by mal mať e, ťažkosti. Samozrejme, e, v jednotlivých členských štátoch sú odlišné autorské práva, ale nemyslím si, že tie rozdiely by boli tak neprekonateľné, že by mohli e, náš projekt zastaviť. A myslím si aj, že sú rozdiely v tej oblasti, že niektoré krajiny, ako napríklad Francúzsko, už e, digitalizovali veľkú, e, veľkú časť obsahu, veľa diel, iné veľmi málo. E, ja by som teda chcela apelovať na členské štáty, aby vytvorili určitý právny rámec preto, aby sa chránili na jednej strane autorské práva, na druhej strane ale, aby náš projekt mohol prosperovať. Ja prichádzam z Krakova, z mesta e, básnikov a e, samozrejme, e, chcel by som povedať, že e, dajú sa nájsť online preklady básni niektorých našich poetov, ale tieto sú veľmi zlé. Ja si myslím, že je úlohou nášho výboru aby sme navrhli napríklad vhodnú kampaň pre Európeanu, aby sa do nej mohli zapojiť všetky členské štáty a aby e, sa zrýchlo tempo digitalizácie. Pán Kelly. Thank you very much. Ďakujem pekne. Najskôr musím povedať pani predsedníčka, že ako bývalý učiteľ poznávam mm, vo vás učiteľku ak by som bol vo vašej triede, tak zrejme by ste bola veľmi prísna. Ak predsedníctvo počas pléna má byť efektívne, uh, ak by to bol niekto ako vy na tom predsedníckom kresle, tak by sme urobili určite za minulý týždeň oveľa viacej. Ale chcem sa poďakovať pani Trupel za jej značnú prácu. Zdá sa mi veľmi relevantná, veľmi dôležitá. Chcem len stručne hovoriť o niektorých aspektoch. Pokiaľ ide o autorské práva, to je kľúčové a e, dnes sa to vyskytlo už veľmi často v mojej krajine. E, autorské práva sú otázkou už 500 rokov keď došlo k veľkej bitke kvôli autorským právam. Keď sa teda postupne toto vyvinulo, skončilo to v rozsudku, kde to accept the judgment and got his clans together and there was a major battle called Bola tu teda veľká bitka na Kahara, kde došlo k tisíckam obetí a teda následne sa ľudia konventovali na kresťanstvo. História nám nehovorí, či koľko ľudí sa konvertovalo na kresťanstvo, ale e, jeden z kláštorov e, obsahoval knihu, kde sa e, napísali všetky tieto informácie. Toto je teraz veľmi dôležité dielo. Hovorím za mnohých umelcov, ktorí nie sú spokojní s porušovaním ich autorských práv, hlavne na Google a po druhé, monopol je rovnako dôležitý ako autorské práva. Nesmieme dovoliť monopol. Je to proti všetkému, čo Európska únia presadzuje. A po tretie, inkluzivita, to je taktiež dôležité, voľný prístup eh, alebo prístup pre každého občana je toto musí byť zahrnuté. Je to veľmi dobrý projekt a pani Trupel si e, zaslúži ocenenie za svoju prácu. Ďakujem pekne. Ehm, Frau Trupel hat ein Problem, sie muss um halb weg. Pani Trupel má problém, o pol musí uh, odísť. Mám tu ešte dvoch rečníkov na zozname, takže prosím vás, aby ste uh, sa neviadrovali dlhšie než jednu minútu, inak nebude môcť na vaše otázky zareagovať, pani Trüppel. Signore Vattimo. Ďakujem pekne. Počujete ma? Áno, dobre. Ospravedlňujem sa aj ja, samozrejme, e, som obdivovateľkom, obdivovateľom práce pani Trupel a mám dve pripomienky, ktoré môžu byť možno užitočné. Jedna je možné E, e, tu časovo e, všetko odstupňovať, pokiaľ je o digitalizáciu tých diel, pretože ja sa obávam, že ak chceme digitalizovať všetko, tak to úplne spomalí našu prácu. Takže ak budeme myslieť napríklad iba na tematiku filmov alebo hudby, Napríklad ide tu teda o e, sťahovanie e, hudby v tejto, e, na túto tému sa sťahujú tí švedskí piráti. Všetky tieto pirátske otázky spojené s internetom sa týkajú hudby, nie kníh. Takže ide tu skôr o to, že mladí ľudia si chcú zadarmo stiahovať nejaké pesničky. Takže navrhoval by som nejakú formu E, časového odstupňovania tejto práce. Keby sme napríklad začali od kníh, e, nedošlo by e, k mnohým problémom. Hneď, naraz. Pretože v určitom bode pre knihy padajú, padá ochrana autorského práva podobne. Eh, tento, pro, eh, tento pro je, eh, projekt je obrovský vo svojich dimenziách, ale ak budeme chcieť takto postupovať, tak sa možno nikam nedostaneme, ak všetko budeme chcieť urobiť naraz. Ďakujem. Ja, hvala lepa, gospa predsednica, za besedo. Tudi jaz čestitam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať pani Trujpol a poblahoželať k tejto správy. E, je to veľmi zaujímavá diskusia, ale opakuje sa tu mnohé z toho, čo už bolo povedané, takže aj tu by sme mohli ušetriť čas. Chcel by som však povedať, keď vidíme Európeánu ako konkurenciu ku Google, tak to vyzerá s našim projektom zle, pretože Európeána musí byť vytvorená e, tak, aby mohla existovať aj bez Google pretože európske kultúrne statky sú statkami verejnými a musíme k ním zabezpečiť ľahký prístup. Keď tento projekt sa má zakladať na súkromnom partnerstve, tak to by bolo zase zle pre tento projekt. A preto hlavné financovanie musí byť zabezpečené z verejných prostriedkov a súkromné prostriedky by mali byť len doplnkom. Ďakujem. Áno, pani Kamareva, už len kratučko a potom to ukončíme. Áno, ja naozaj len veľmi kratučko. Teraz už nebudem hovoriť k tomu, že by to malo byť bezplatné, ale jasné je, hovorilo sa tu aj o týchto spoločnostiach zhodnocovacích a tieto by sme mali tiež využívať práve na to, aby sme chránili autorské práva. Ale aj z iných rozhovorov už viem, že komisia momentálne takýmto spoločnostiam robí veľké ťažkosti, pretože tieto, ťaž, e, tieto e, spoločnosti e, na ne sa nazeráme cez naše právo, ktoré sa zaoberá hospodárskou súťažou a aj toto právo potom môže byť deformované. Takže musíme to vidieť aj v tejto súvislosti s Európánov. predsednička. Dobre, takže teraz by som si dovolila poprosiť komisiu, ale ak by sa dalo, tak e, krátkosti, pretože pani Trupl musí o chvíľočku odísť. Nech sa páči. Primero felicitar a a la señora Drupel y muchísimas gracias, señora presidenta, por la palabra. My by sme sa chceli pani Drupel veľmi pekne poďakovať a poblahoželať jej. Chceli by sme sa poďakovať aj pani predsedničke a všetkým ostatným, ktorí sú takýto nadšení týmto projektom. Správa pani Trupel je naozaj vynikajúca. Boli tu už načetnuté všetky otázky a všetky príslušné záležitosti boli prerokované. Bolo tu povedané aj to, že tento projekt je veľmi ambiciózny a je to, tak povediac, okno e, k prístupu k európskym digitálnym kultúrnym hodnotám. Ale to všetko je len vrcholcom ľadovca na úrovni členských štátov a kultúr a organizácií e, bolo e, vyvinuté neskutočné množstvo snahy a námahy a dá sa povedať, že Európeána je spoločnou snahou štátov a súkromných subjektov. Avšak jedna vec predsa len nebola povedané a síce tieto osirele mm, diela a spoločné E, riešenie európske. E, je tu naozaj veľmi veľa takýchto diel, 50 tisíc diel, filmov, e, ktoré možno označiť za osirele, čo je veľmi veľa. Druhou veľmi dôležitou záležitosťou je, že tie diela, ktoré ešte spadajú pod autorské práva, keď sú to veľké kultúrne knižnice, ale aj celkovo e, knižnice, ktoré, ktoré ešte spadajú pod toto práva. Sú to diela 20. 21. storočia. Myslím si, že je veľmi dôležité s týmito autormi, ako aj vydavateľstvami spolupracovať, aby to bolo možné digitalizovať. Čo to však predpokladá? Predpokladá to, aby predovšetkým sme našli vlastníkov a majiteľov. Toto je veľmi dôležité aj v súvislosti s týmito osirolými dielami, aby sme tieto práce zjednodušili. A ďalšou vecou, ktorá tu tiež nebola spomenutá, to sú určité národné dohody medzi inštitúciami, kultúrnymi ustanovizňami a autormi Hovorilo sa, že tieto diela by mohli byť na internete a to na národnej úrovni. To by však pre Európu znamenalo katastrofu, keby tieto digitalizačné snahy viedli k tomu, aby to bolo len na národnej úrovni, aby sme museli mať eh, holandský počítač, aby sme mohli mať prístup k holandským dielam, alebo nemecký počítač, aby sme mali prístup k nemeckým dielam. Takže toto by bolo hrozné. Eh, v piatok zasadala Rada pre kultúru, aj tam sa hovorilo o tom, ako postúpiť, ako pokročiť. Máme aj novú komisárku pre digitálnu agendu a ja si myslím, že toto je ten správny moment, kedy by sme mohli toto zakomponovať do záverov, tak ako to v budúcnosti bude musieť robiť pani Kröz. A aj táto spolupráca medzi vydávateľmi, autormi, parlamentom a ostatnými aktérmi by mala prispieť k tomu, aby sme dosiahli svojho cieľa. Ide nám o európsku kultúru pre všetkých, tak aby bola prístupná na internete pre všetkých a v plnom rozsahu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Predsednička, nech sa páči, Helga, máš slovo. Ďakujem veľmi pekne, Doris. Ja by som sa chcela predovšetkým poďakovať kolegom a kolegyniam za vaše príspevky, kritiku, za vaše písomné pripomienky, ktoré som od mnohých dostala pri príprave tejto správy. Aby som to objasnila ako prvé, samozrejme, že chcem, aby Európeana bola projektom, smerom, ktorý by sledoval svoj vlastný cieľ, pretože tu ide o európsku e, identitu a my by sme to urobili, aj keby Google neexistoval, ale Google jednoducho existuje a my v reálnom svete sa musíme stretávať so všetkými ostatnými aktérmi, ale tento projekt má svoj veľký význam a aj v tejto diskusii to vyplynulo, prečo je to také dôležité pre Európu a jej kultúru. No a potom tá ďalšia vec, samozrejme, že ide tu o autorské práva, o tieto komplikované pravidlá, ktoré treba do, dodržiavať a my chceme dosiahnuť zhody tak s autormi, vydavateľmi, ale na druhej strane chceme, aby tieto diela boli prístupné, avšak keď sú to diela chránené, e, nezabraníme tomu, aby to bolo bezplatné, teda nebude, nebude to môcť byť bezplatné. Jednoducho to musí byť projekt, ktorý by mal byť financovaný z veľkej časti z verejných prostriedkov, musí byť prístupný pre všetkých e, občanov. Hovorili sme tu aj o handicapovaných občanoch, takže aj tuto to je potrebné vyjasniť z hľadiska autorských práv, takže je to politická záležitosť, ale napriek tomu aj e, tak, pokiaľ ide o Google, pokiaľ ide o tú inštaláciu a reinštaláciu. E, aj e, Google niečo z toho má, z tých diel, ktoré sú chránené, takže to nie je jednoducho model, ktorý e, bez akéhokoľvek platenia obsahové náplne by mal fungovať. No a pokiaľ ide o reklamnú kampaň a financovanie ako také, ja by som si veľmi želala, a naozaj sa budem o to aj veľmi zasadzovať. Keď sme mali mm, rozprávu k tomu minulý týždeň v Štrasburgu, tak som to aj urobila. A ja by som bola veľmi rada, keby rozpočet bol pre celú Európianu z následnického projektu Lisabonu, pretože to by prispelo k modernizácii tak kultúry, ako aj ekonomie Európskej únie. Uh, a presne takisto ako vy si nemyslím si, že by bolo vhodné tu niečo e, spájať. Toto by mala byť vlajková loď Lisabonskej stratégie. Či sa nám to takto podarí, to neviem, uvidíme. Ale myslím si, že by sme sa o to minimálne mali poskúsiť a je to môjim politickým cieľom, aby sme to identifikovali na tejto úrovni, aby to bolo úplne jasné. No a pokiaľ ide o ten e, program e-Content Plus na roky 2000, 7 2011, tam eh, boli 2 milióny eur, ktoré ešte budú vydané, boli alebo budú vydané. A 6,2 milióna eur. Eh, a keď sa z politického hľadiska dohodneme na význame tohto projektu, tak je jasné, že budeme musieť robiť e, v tomto ohľade ešte oveľa viac. Áno, je jasné, že súkromné financovanie si neželáme, ale musí byť potom úplne si e, želáme len do určitej miery, ale mm, e, tá väčšina musí byť z verejných prostriedkov ale tiež považujem za správne, že aj kreatívne obsahové náplne musia byť zaplatené a aj tak, ako tu bolo povedané, je to tak, že kultúra a tieto kultúrne a kreatívne obsahové náplne sú um, také duálne, pretože na jednej strane sú tovarom, um, pre, pretože tí, ktorí ich vytvárajú, z toho jednoducho musia vyžiť. Um, tak ako režiséri, ako aj autori musia vyžiť zo svojho diela, nechceme to zničiť v digitálnom svete. Ale na druhej strane je to viac ako tovar, pre, tovar pretože je to nositeľom myšlienky posolstva a toto má byť aj kredom európskej kultúrnej politiky. Práve k tejto UNESCO konferencii sa hovorilo o tom, aj na vnútornom trhu, aj v našom e, vzťahu k tretím krajinám, takže aj toto by sa nemalo stratiť e, z tohto. A potom sa tu hovorilo aj o tej kampani John Europeana. Aj toto je potrebné financovať, ale pokiaľ ide aj o priateľnosť, aj za tých, a toto financovanie z nadácií, ak by to bolo možné, želali by sme to. A keď sa nám tu podarí to spojiť s reklamou, ja by som bola naozaj tá posledná, ktorá by bola proti tomu, ale je to niečo úplne iné, ako spomínala pani eh, Ebert. Mm, chceme sa naozaj odlišovať od Google, toto nechceme. A potom eh, sa tu hovorilo aj o mm, knižniciach. To sú knižnice, ktoré rozhodujú o tom, ktoré eh, obsahové náplne budú rozhodujúce. A e, teda otázka, pokiaľ ide o software, tam, mm, to musím ešte zistiť. Viem, že chcete pracovať na vlastnej platforme pre Európeánu, pokiaľ ide o software. Ide tu o to, že sa tu vyvíja nový model, ale myslím si, že tu nám musia poradiť experti, ktorí sú za to zodpovední a myslím si, že títo nám budú napomocní v ďalších hlbších rozhovoroch. No a moja posledná pripomienka, myslím si, že je zrejme, aj keď tieto rozdiely tu sú, budeme vidieť, že predsa len, a mám dojem, že predsa len je, to, je tu veľký politický záujem na tomto projekte Európeana a preto sa vám chcem za to veľmi pekne poďakovať. Helga. Ďakujem veľmi pekne, Helga. naozaj máme dojem, že tu spoločne pracujeme na spoločnom projekte a pán Kavada, ktorý uh, svojim príspevkom urobil na mňa naozaj veľký dojem, pretože to, čo my tu zbierame, to je niečo úplne iné a to naďalej e, bude takto ďalej sa vyvíjať, aj keď už digitálna skutočnosť nebude existovať, pretože aj v politike to volá, kedy tak bolo. bolo e, najprv sme mali videá, potom sme mali DVDčka a teraz máme všetky tie možnosti. A ja napríklad tie moje záznamy, videozáznamy teraz už vôbec nemôžem využívať. My sa vždy opakujeme, ale to, čo chceme zachovať, to sú staré diela. A A my sa naozaj snažíme toto zaznamenať vo vysokej a dobrej kvalite. A som si mm, istá, že práve táto diskusia o Google v mnohých krajinách eh, primeje kolegov na národnej úrovni k tomu, aby sme si zachovali, zachovali naše kultúrne dedictvo. Takže Helga, šťastný let. No, takže pre pozmeňovacie návrhy máme termín, kedyže to je aha, 12. 12. Áno, do 8. decembra. Budúci týždeň 8. decembra do 12. hodiny. 8. december 12 hodín na obed. A potom 26. januára by sme mali mať tiež stretnutie, mali by sme o tom hlasovať, ale teraz nevieme, ako to bude s plenárkou, pokiaľ pôjde o vypočutie komisárov, takže uvidíme ešte, ako to bude. Ale 12 hodín na obed 8. decembra, to, stoje lehota na pozmeňovacie e, návrhy. A teraz prejdeme na ďalší bod, nové partnerstvo pre modernizáciu univerzít. Máme tu vymenovanú kolegyňu Šmit, kolega, kolegu Šmita a 13. Ko, ko, výbor ITRE požadoval, aby sme k tomu mali, podali stanovisko. K tomu budeme mať ešte rozvrh, ale myslím si, že pán Šmit to už všetko dohodol, takže teraz sa už nebudem ja tomu venovať, ale pán Šmit nám povie, čo bolo dohodnuté s výborom ITRE. Takže pán, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Hneď na úvod by som sa chcel poďakovať za to, že som dostal túto správu s pánom Askúriom, pretože táto téma je pre nás všetkých veľmi dôležitá. Ja by som sa chcel poďakovať aj pani Rite Suárez za jej pomoc, ktorá e, naozaj e, našla veľké množstvo materiálov a tieto mi zaslala. My sme preštudovali aj všetky oznámenia v tejto oblasti ktoré vydala komisia aj všetky fóra, ktoré k tomu boli. Potom tu bola užšia spolupráca, teda táto užšia spolupráca medzi univerzitami a svetom biznisu jedným z cieľov Lisabonskej stratégie. Na jednej strane by to malo slúžiť k tomu, aby sme ľahšie získavali pracovné miesta, ale má to slúžiť aj k modernizácii vysokého školstva. A táto spolupráca bude spočívať v tom, že všetky študu, všetci študenti by mali byť vybavení praktickými eh, vedomostiami, praktickými skúsenostiami a keď obdržia svoj diplom, už budú mať aj praktické skúsenosti a takto ľahšie nájdu pracovné miesto. Pre docentov a vysokoškolky učiteľov je to veľmi dôležité, aby zohľadnili potreby trhu práce a práve preto by bolo eh, dobré, keby univerzity boli otvorené, mali by byť otvorené voči e, svetu, ekonomickému svetu, svetu podnikov. A bude tu dôležitá aj spolupráca s expertami. Výsledky treba vidieť z dlhodobého hľadiska, ale napriek tomu som presvedčený, že musíme podporovať akúkoľvek iniciatívu, ktorá napomôže uh, Európe dostať sa z krízy a znižovať nezamestnanosť tento dokument, respektíve ten dokument, ktorý ste dostali, je len dokumentom pracovným a hovorí sa tam o prioritách, ktoré ja považujem za dôležité. Ako priority by som vymenoval napríklad e, rámec dialógu, témy dialógu a účastníci dialógu. Týchto treba pevne stanoviť. Okrem toho by, to, mm, by sme si mali ujasniť, či to má byť bilaterálny dialog, alebo či máme do toho prizvať aj vlády ktoré by mali umožniť túto spoluprácu medzi svetom biznisu a univerzitám. Potom, čo by malo byť cieľom tohto dialógu po týchto mnohých diskusiách, konferenciách, by sme mali mať rukolapné výsledky, ktoré by mali vzniknúť. A teda aj za týmto účelom by som si rád vypočul vaše pripomienky a, typy. Ako univerzity zaangažovať do tohto procesu? Ako možno využiť e, vzdelávajúcich sa, ako vzdelávajúci sa môžu využiť finančné prostriedky? Mali by sme sa zamyslieť aj nad tým, či členovia Euronestu alebo členovia mm, Stredomorskej únie, či aj títo by nemali byť zaangažovaní do tohto procesu. Ja som viedol dialog s riaditeľkou Európskeho vzdelávacieho fondu a ona povedala, že je ochotná spolupracovať. Ďalším aspektom je, že aj um, odborné vzdelávanie, ako aj ustanovizne odborného vzdelávania a stredné školstvo mali zaangažovať tak, aby aj odborní pracovníci mali možnosť ďalej študovať na univerzitách, aby tam neboli prekážky uh, v uh, ich ďalšej ceste len preto, že nemajú ukončenú tú správnu strednú školu. Ďalšou otázkou by bolo, či je potrebné ďalšie dosledovanie zo strany univerzít, aby e, mohli sledovať, akú kariéru majú týchto ich absolventi na trhu práce. No a ďalšou otázkou takisto je, či tieto európske univerzity by mali byť zoradené do určitého poradia. Pretože ja si myslím, že univerzity e, nemajú ani podtuchy o tom, čo ich e, absolventi ďalej robia. Ďalej by som chcel upriamiť vašu pozornosť aj na to, že náš e, výbor inicioval také vypočutie ktoré sa bude konať 26. januára a na sekretariáte môžete podať vy vaše návrhy, pokiaľ ide o expertov. Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani predsednička, očakávam vaše nápady, pripomienky, stimuly. Som otvorený tejto spolupráci a dúfam, že táto správa bude slúžiť našim základným cieľom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, Pál. Pán Log. Formen, øhm, jamen som zase, også, er utroligt øh, interessant... Ďakujem pekne. Ja si myslím, že toto je veľmi zaujímavá téma. Musíme poukázať na to, že už nejaký čas sa o tomto bavíme. Nie je to teda nová otázka. Uh, a moje skúsenosti sú také, že sa hovorí veľa, ale veľmi málo sa špecificky urobí, čiže máme tu veľký problém, veľkú výzvu a súhlasím s pánom Šmitom v tom, že by nám mohlo pomôcť, keby sme vyšli z krízy. Otázka je, ako to urobíme. Musíme venovať pozornosť práve tejto otázke. Mám špecifické pripomienky, ktoré tu chcem ponúknuť. Súhlasím s tým, čo povedala komisia vo svojom oznámení. Myslím, že je tu šesť e, tém, ja vyberiem dve z nich. Musíme venovať pozornosť ďalšej práce. Prvá otázka sa týka Eh, kurikula, je dôležité, aby sme sa sústredili na eh, prierezový prístup cez všetky sektory, aby absolventi univerzít boli vhodní a prispôsobení pracovnému trhu. Mm, inovácie a výskum. A tiež moja vlastná skúsenosť e, je taká, že je veľmi ťažké, keď sa kultúry stretávajú. Sú tu veľké rozdiely, e, jazykové napríklad. A preto je ťažké dať to, nájsť tam spoločný menovateľ, e, napríklad, aby teda oblasť biznisu a univerzitná obec hovorili tým istým jazykom. Súhlasím, súhlasím s pánom Šmitom, že ďalšie vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie musí byť súčasťou ponuky univerzít, aby tu boli ponuky pre ľudí, ktorí už sú na pracovnom trhu. Musíme sa sústrediť viacej na záujem o vedu a technológie, čo je veľkým problémom v mnohých členských krajinách napríklad v škandinávskych krajinách a v Dánsku sa sústredujeme práve na toto už 3 alebo 4 roky. E, riešime to, ale nedosiahli sme ešte žiadne výsledky. A mm, musíme začať na základných školách, aby záujem o vedy a vedné odbory mm, narastol. Myslím, že na univerzitnej úrovni je príliš neskoro. Ľudia vtedy už nebudú mať záujem o tieto odbory, pretože už sú rozhodnutí, čo chcú robiť. Mobilita, cezhraničná mobilita, taktiež dôležitá téma. Mobilita, e, budovanie mostov, praktické vzdelávanie. praktické skúsenosti. To je to, čo ľuďom v celej Európe, tak povediac, chýba. Výskum vedci musia e, budovať mosty medzi univerzitami a podnikmi. V Dánsku to voláme e, business POD Aplikácie sa musia schvalovať e, ministerstvom, vzdiela- ministerstvom školstva a ľudia delia svoj čas medzi e, podnikateľské činnosti a univerzitu. Podnikatelia e, teda naštívia univerzitu možno v zahraničí, a majú, dostanú štipendium za, na 60 tisíc danských korún napríklad na 3 roky. Bolo to veľmi úspešné v Dánsku, dalo by sa to exportovať do iných krajín, Švedska alebo Norska. Aj v Holandsku to už funguje, ak som to správne pochopila. To by sa dalo uplatniť aj v iných krajinách. Možno, že by sa to dalo zahrnúť do existujúcich programov, program Marie Curie podľa mňa toto by sa dalo aplikovať ako také bez nejakých zásadných e, zmien. Musíme si premyslieť financovanie, ale prostriedky by sa možno našli v 7. rámcovom programe na vedu a výskum. Takže m, mm, podľa mňa toto by sme mohli riešiť. Takže programy Business POD, ktoré v Dánsku boli veľmi, dvo- veľmi úspešné. Ďakujem pani Nevedelová. Ďakujem vám pekne. E, ja by som sa chcela spýtať, e, pán Šmit, e, či ste robili aj prieskum v tom, že keďže univerzity, a hlavne teda záujem študentov je o také humanitné smery, že aký, akým spôsobom sa dá v tejto oblasti komunikovať nejak s podnikmi alebo s nejakými s nejakým biznisom, že ako môžu títo ľudia získavať praktické skúsenosti, lebo neviem si to dosť dobre predstaviť, keď niekto študuje napríklad nejaké jazyky, Možno sú to nejaké jazykové agentúry, ktoré robia preklady, ale neviem si dosť dobre predstaviť, ako, ako sa to dá ďalej e, nejak v praxi využiť. A u nás je napríklad taká prax, že na univerzitách e, musíte mať povinnú prax v obore, ktorý študujete, aby ste mohli skončiť školu. Možno toto je cesta, možno zvýšiť ten podiel povinnej praxe. My máme počet týždňov, ktorý je určený v rámci roka, ktorý musíte absolvovať niekde, aby ste mohli dostať e, absolvovanie ročníka. Čiže možno, že toto je možnosť, aby sme zvyšili ten povinný počet týždňov alebo povinný počet času, ktorý musíte stráviť niekde. A možno, keď bude táto možnosť, že naozaj e, bude vidno, že tá spolupráca medzi medzi univerzitami a firmami je naozaj dobrá, tak sa ľudia konečne začnú zaujímať aj o technické smery, pretože u nás je problém, že všetci chcú študovať právo, ale máme málo ľudí, ktorí chcú študovať technické univerzity a myslím, že to je v celej únii tento problém. Čiže e, možno v nadväznosti na toto je dobré, že konečne únia sa začína zaoberať podporou vocational education and training a možno by to nebolo zlé aj v rámci tých univerzít možno niečo takto preskúmať. Ďakujem vám pekne. Arvoisa puheenjohtaja, kyllä tämä on ollut mahtava. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. To je naozaj vynikajúci deň, najskôr Európeána. Tá sa týkala celého eposu Európy a nás, náš skutočný kapitál je v Európe, ako ste povedali. A toľko sa toho už urobilo, ale kľúčové je to, ako to všetko využiť. Univerzitný svet, svet biznisu, potrebujeme tiež kultúru, aby mal ekonomický sektor aj budúcnosť. Bol som tieňovým spravodajcom v socialistickej frakcii a, a súhlasím s oznámeniami komisie. Taktiež e, pán Schmidt položil veľmi dôležité otázky, ale ako Fín od na začiatku budúceho roka budeme mať novú univerzitu, ktorá bude spájať ekonomickú a technickú univerzitu a tiež umenie a priemyselný dizajn. Takže Snažíme sa robiť, čo môžeme pre dialog medzi e, svetom podnikania a univerzitnou obcov. Toto by sa malo ďalej rozširovať na ďalšie e, oblasti spoločnosti. Malo by sa to uplatňovať u všetkých hráčov. Potrebujeme zahrnúť aj organizácie pracovného trhu, mimovládne organizácie, výskumné organizácie a ostatné verejné orgány. Podľa mňa toto je spôsob, ako sa môže rozširovať dialog, čo je veľmi dôležité. E, vypočul som si nedávno prezentáciu o podnikateľstve, o podnikaní a táto osoba, tento rečník e, prednášajúci hovoril o Číne v Upsale, keď e, sa spýtate čínskeho študenta, e, ekonomických smerov. E, keď sa študentov na Ekonomickej univerzite v Číne spýtate, koľký chcú byť podnikateľmi, tak všetci zdvihnú ruku. Keď sa spýtate vo Švedsku alebo Fínsku, tak 5% z nich e, zdvihne ruku. Takže tu vidíme, ako dôležité je spájať vzdelávanie a podnikanie a tomu treba venovať pozornosť. Ďakujem. Yeah. Mr. Kelly, Pán Kelly. Ďakujem pekne. V prvom rade musím povedať, že som bol veľmi rád tomu, čo tak jasne a stručne povedal pán Pál Schmidt. Myslím si, že to vystihol v každom bode, ktorý spomenul. Je potrebné, aby univerzity boli relevantnejšie pre spoločnosť, pre podniky a hospodárskú situáciu aktívne. Celé roky univerzity v zásade žili izolovane, vzdialené od spoločnosti, od e, podnikov, e, šťastne si žili a robili e, to, čo ich bavilo, chrlili absolventov, ktorí nemali žiadne skúsenosti s pracovným trhom, boli mu vzdialené. Takže bola to jednosmerka. Ale je potrebné prežiť preto treba uh, diskutovať s podnikmi, e, s firmami. Uh, je to dôležité aj uh, pre rôzne typy um, študijných programov. Myslím si, že teraz to už univerzity pochopili a Celá tá oblasť výskumu a vývoja je práve v tejto oblasti e, kľúčová. E, máme Bírsku kľúčový e, plán, UCC sa nazýva v tejto oblasti. A ide tam presne o to, čo popisoval pán Schmidt. Takže ide o tie potrebné zmeny do budúcnosti, o prispôsobenie sa klimatickým zmenám, hospodárstvu, ide o energetickú efektívnosť, čas dozrel na to, aby e, študenti e, mali praktickejšie skúsenosti. Ja si myslím, že z toho bude mať prospech každý. Takže ešte raz, pán e, Schmidt, gratulujem a pokračujte vo vašom úsilí. Mrs. Skoria, Marko. Pán Skoria, nech sa páči, Marko. Ďakujem pekne. Keďže pán poslanec Šmit nás žiadal o praktické návrhy, chcel by som mu e, mimochodom poďakovať za jeho úsilie, takže tá naša dôvera v neho bola, myslím, opodstatnená, keď sme mu zverovali túto správu. Ja by som sa chcel s vami podeliť s dvoma e, skúsenostiami talianského ministra e, v tejto oblasti. V prvom rade ide o to, že sme vytvorili tzv. taký určitý typ e, mesačného e, e kampusu, kde e, študenti La Sapienza v Ríme mali možnosť e, na týždeň sa e, stretnúť so zástupcami najdôležitejších európskych firiem, Microsoftu, dôležitých medzinárodných organizácií a podobne Takže, takže tieto e, firmy boli vyfiltrované ministerstvom, e, takže nešlo tu o súkromné iniciatívy týchto študentov, ale išlo naozaj o taký dôležitý most, e, ktorý bol teda riadený zo strany ministerstva. Takže nemali tam len nejaké rozhovory, intervíja s firmami, ale mohli naozaj študovať do hĺbky um, túto oblasť. A mnohí študenti na e, konci takéhoto, e, takéhoto úzkeho stretnutia s týmito inštitúciami a firmami podpisovali e, svoju prvú pracovnú zmluvu. Takže bolo to naozaj veľmi relevantné, bol to úspech. Máme úspešné projekty ako napríklad Erasmus a podobne, ale je potrebné vypracovať aj takéto, možno takéto kontakty s podnikmi na cezhraničnej úrovni Takže niečo podobné vypracovať v tejto sfére. A potom ide e, o projekty študentských e, organizácií talianských, kde tieto spolupracujú s univerzitami, V tejto oblasti e, sme začali vlastne komunikovať aj s podnikmi, a to naozaj viedlo e, k reálnemu rastu v týchto podnikoch, e, k rastu zamestnanosti e, sú k tomu konkrétne podklady. Takže ja si myslím, že ak by sme štrukturovali našu prácu aj na základe tých konkrétnych príkladov, ktoré som práve spomenul, myslím si, že by sme mohli urobiť nejaký ten krok vpred. Ďakujem. Ďakujem pán e, Bores. Panu Schmidtowi za bardzo trafne ujęcie problematyki. Ja miałem okazję e, współkierować 3-milionowym regionem, e, w którym... Ďakujem pekne. Som príležitosť pohybovať sa v jednom regióne, kde sme mali viac ako 500 študentov, ale chcel by som upozorniť na tri aspekty, ktoré môžu rozhodovať o tom, či dialog univerzít s podnikami povedie k tomu, že naša ekonomika bude ešte modlnejšia. Vyzerá to tak, že keď eh, máme univerzity a podniky v Európe, tak tieto nedokážu spolupracovať, eh, ak to porovnáme s USA. Je tu otázka trhového využitia poznatkov získaných na univerzitách, nielen v veľkých, ale aj v malých a stredných podnikoch. Podľa mňa toto je otázka, prekonania prekážok, ktoré bránia tomu, aby sa intelektuálny potenciál univerzít plne využil. Ide o technologické parky, výskumné centrá a podobne. Druhá otázka sa týka výmeny odborníkov medzi univerzitami a podnikmi. V mnohých krajinách, napríklad v Polsku, to funguje tak, že sa financujú doktorantské práce priamo podnikmi a doktoranti potom majú zaistený pobyt v týchto podnikoch. A tretia vec, e, môj finský kolega to už spomenul, 90 všetkých podnikov sú malé a stredné podniky a ja si myslím, že väčšina európskych univerzít sa nesnaží u svojich študentov túto otázku propagovať a síce, že malé a stredné podniky sú motorom európskej ekonomiky. Podľa mňa chceme mať dobrých a vzdelaných podnikateľov, ktorých budú formovať naše univerzity. Myslím, že otázka podniky, podnikov zakladaných študentami je veľmi dôležitá. Na tomto musíme pracovať. Verža. Dúfam, pani predsedníčka, že si vysvetlíte môj príspevok e, dobrým spôsobom, nie tak ako pred chvíľou, pretože ja som e, nebola tá, čo som mi nesúhlasila. A chcem to e, teda vysvetliť tentokrát veľmi dobre. Najskôr by som chcela povedať, že mne sa zdá, že univerzity nadalej vzdelávajú veľmi veľký počet e, mladých ľudí, ktorí si nájdu prácu v podnikoch. Že títo mladí absolventi e, trpia najmenej nezamestnanosťou a čím viacej eh, sú títo ľudia vzdelanejší, tým menej, menšia je pravdepodobnosť, že budú nezamestnaní. Mnohí z kolegov hovoria iba o svojich krajinách. To ma prekvapuje. Možno, že je tu veľká potreba e, vymieňať si naše kultúrne skúsenosti. E, ako nová poslankyňa, ale aj tak chcem hovoriť o svojej krajine. Myslím si, že vo Francúzsku, francúzskej univerzity sa veľmi snažia o dialog univerzít a podnikov čo vyvoláva určite, určité otázky, na čo má vlastne univerzita slúžiť. Ja osobne si myslím a v jednom bode teda súhlasím, že je tu, univer- že je tu úloha celoživotne vzdelávať ľudí na univerzitách. Žijeme vo svete, kde je veľká mobilita a počas celého e, pracovného života potrebujeme byť mobilní, potrebujeme široké skúsenosti a čím väčšie sú naše schopnosti prispôsobiť sa svetu práce, tým lepšie. A univerzita je najlepším miestom, ako túto mobilitu um, presadzovať, rozširovať. Čím vyššia je mobilita, tým, tým viacej uh, čím je naša mobilita väčšia, tým väčšia je naša schopnosť prispôsobiť sa. No a ďalší prvok, ktorý chcem tiež spomenúť, ak čítam, alebo keď čítam európsku tlač, tak tu vidím určitý pohyb v celej Európe smerom k pochopeniu univerzitného sveta. A sú tu návrhy európskej legislatívy. Mne sa zdá, že my musíme byť pozorní k, tomuto smerovaniu. Uh, hovorila som o dôležitosti mobility, uľahčenia a harmonizácie diplomov, podľa mňa, ak nezapracujeme to, aké sú názory študentov samotných na túto otázku, tak budeme mať vážne problémy a že sa to znovu otočí proti európskemu projektu, čo podľa mňa by bola veľká škoda. Merci, Madame Berger. Ďakujem, pani Berger. Pani Ferhajn. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Ja som z mesta Aachen, kde je veľmi veľká vysoká škola, mnoho iných vysokých škôl a tieto záležitosti sa intenzívne prediskutovávali za posledné roky a práve táto spolupráca mm, so svetom biznisu hrá veľmi dôležitú úlohu. Vytvárajú sa tu klastéry, sú tu výskumné eh, inštitúty, sú tu vlastné výskumné strediska, kde eh, tieto podniky zlačlenujú aj univerzity. Takže sa naozaj robí veľmi veľa, ale problém, ktorý tu vidím, je problém medzi, eh, mimo technických povolaní. Ako to už bolo povedané, pokiaľ ide o humanitárne smery, tam je to naozaj oveľa, oveľa ťažšie nájsť nejakú spoluprácu. Pokiaľ ide o štúdium ekonomiky, tam je veľmi veľa. Takéto spolupráce sú tam duálne vzdelávacie systémy. Niektoré študenti zároveň študujú, ale aj pracujú, čo je pre týchto študentov veľmi namáhavé, ale napriek tomu im to umožňuje to najlepšie začlenenie sa do pracovného procesu po skončení univerzity. Takže myslím, Myslím si, že by sme mali veľmi eh, silno rozlišovať medzi aplikovanou vedou a základným výskumom, kde sa musíme vyvíjať nezávisle od podnikov a fóriem, kde musí byť aj vlastný výskum na vysokých školách, ale na druhej strane musíme aj aplikovateľnosť tohto výskumu mať na, za, na zreteli. E, ďalší dôležitý bod, ktorý tu hrá veľmi dôležitú úlohu, je prepojenie. Prepojenie a napojenie sa aj na svet práce, na pracovný trh. A aj tu v Európe už funguje mnoho mm, modelov, ktoré fungujú. Sú tu napríklad veľtrhy, kde sa môžu univerzity a podniky prezentovať, kde môžu študenti vstupovať do prvých kontaktov s firmami. Sú tu v tejto oblasti aj štipendia, hoci si myslím, že táto kultúra štipendií by v Európe mala byť ešte oveľa zlepšená, keď sa pozrieme do Ameriky. Tam to funguje už teraz oveľa lepšie, takže tam by sme sa mali a musíme sa od nich ešte veľa učiť aj pokiaľ ide o štipendia v rámci výučby, nie len výskumu. Mnohé z týchto výskumov boli aj v tých posledných rámcov, v tom rámcovom programe výskumnom a keď sa pozrieme na tie úlohy, ktoré tu sú. Tu ide tiež o spoluprácu medzi vysokými školami a podnikmi a myslím, mysl, myslím si, že na, v Európskej e, únii sme už na dobrej ceste, ale je tu ešte jedna tematika a to e, je harmonizácia študijných smerov, ktorá ešte tak veľmi dobre nefunguje. Je to ešte e, naozaj v plienkach, takže E, niekedy to vzájomné uznávanie ešte nefunguje tak dobre, hoci už ten prechod na bakalára, magistra bol všade urobený zväčša. A, e, takže predsa len sa musíme ešte na to za, zamerať, aby aj e, táto implementácia, porovnateľnosť jednotlivých študijných smerov bola dokončená rozumným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne pani Schmidt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať pánovi Šmitovi za to, že tu predkladá túto problematiku tak, ako sa to má urobiť. A niektoré vety predrečníkov som si všimla, hovorila so spoločnom jazyku. Podľa mňa je veľmi dôležité mať spoločný jazyk a na skutočnú spoluprácu medzi svetom univerzít a podnikov je predovšetkým potrebné, aby tu bola vôľa spoločná kultúra medzi e, svetom univerzít a podnikov. Úspech podľa mňa závisí od investícií do sveta univerzít a učiteľov, profesorov. Táto investícia musí spočívať predovšetkým e, vo vzdelávaní a v oboznamovaní e, s touto témou jednak na strane univerzít a aj na strane podnikov. Univerzity sú na to, aby dodávali znalosti, toto nie je v protirečení s dobrou znalosťou hospodárskeho sveta ako vytvárať mosty medzi týmito dvomi svetmi. Keď hovoríme o dvoch svetoch, tak máme možno pocit, že tu je veľká priepasť medzi nimi. Možno, že by sme mali začať tým, že tieto dva svety sa spoznajú a potom univerzity uh, tým najlepším možným spôsobom sa budú snažiť viesť študentov k tomu, aby sa priblížili k tomu druhému svetu, svetu podnikov. Ďakujem a ja teraz radím mu seba na zoznam rečníkov. Som veľmi rada, že eh, došlo k tejto správe, pretože si myslím, že môž, musíme oveľa lepšie spolupracovať, teda e, hospodárstvo a univerzity vo všetkých oblastiach. A, a táto spolupráca môže vyzerať e, rozličným spôsobom. Už viackrát e, sa spomenulo, že by sa e, mohli vytvoriť technologické parky na univerzitách, kde by docenti a profesori prispievali k ich činnosti. Mm, alebo Niektoré hospodárske sektory by sa mohli snažiť e, e, poskytovať štipendia doktorandom. E, môžu sa vytvoriť nejaké miesta pre profesorov, firmy by ich mohli, alebo pre vyučujúcich mohli by ich financovať mohli by e, financovať, Nie je o to, aby Mercedes financoval e, nejaké e, takéto miesto, aby sa diskutovalo tam alebo spomínala téma Mercedesu. Nie, o to nejde. Ide o to, aby vlastne sa zmenila možno budúcnosť študentov na základe praktických informácií zo strany sveta hospodárstva. E, pretože príliš málo toho vedia na e, univerzite o e, hospodárstve, o, o svete podnikov, pretože jednoducho nemajú iný výhľad, iný, iný, iný pohľad na vec. Není im ponúknuté nič iné, než to, čo už poznajú. Takže dnes už máme niečo v oblasti Leonarda, v, v, v oblasti Erasmu Takže už čo to existuje momentálne, ale mali by sme rozmýšľať, či by nebolo možné, aby manažéri veľkých firiem alebo podniky jednoducho, či by nemohli uh, sa stať ako keby uh, uh, hostujúcimi docentami na univerzitách a uh, vlastne mať nejaké prednášky na univerzitách, aby sa študenti dozvedeli niečo viac. Aha, toto je možno pre mňa. Uh, takže mohli by sme trošku viac otvoriť univerzity. Spomenul to pán Kelly, v viacerých oblastiach sa to už niečo deje. A z mojej oblasti by som chcela tiež niečo povedať, ale ešte chcem povedať, že Univerzita v Luxemburgu eh, je vystavaná na tomto princípe, alebo európske eh, kampusy, tieto, eh, táto spolupráca medzi univerzitami. Tá vychádza plne zo spolupráce medzi hospodárstvom a univerzitami, takže sú vynikajúce príklady a preto som vďačná, že mnohí z vás spomenuli príklady z vašich krajín pretože sa chceme učiť e, z tej najlepšej praxe, z najlepších postupov. Nemôžeme e, to všade urobiť v rovnaký čas a na rovnakej úrovni, ale myslím, že v správe by sme mali poukázať na mnohé to, čo už existuje a na možnosti, ktoré už existujú. Tie by sme mali spomenúť. Pani Veria spomínala študentov. Samozrejme, musíme si vypočuť študentov, ale tí študenti, ktorí napríklad v Nemecku teraz demonstrujú na uliciach, tak e, to robia preto, že bolonský proces jednoducho v Nemecku nefungoval správne a pred 1,5 rokom som e, tu v parlamente spolupôsobila na bolonskom procese, aj keď nie sme príslušní za bolonský proces, krajiny a univerzity. E, to, e, to zablokovali, nechceli, aby to prešlo parlamentom. Keby to tak neboli urobili, tak mnoho detských chorôb tohto procesu by sme boli odstránili. A to je ten problém. Títo mladí ľudia demonstrujú, pretože nemôžu byť takí mobilní, ako si to želáme my ak tu máme eh, bakalárske štúdium, eh, eh, za tri roky majú tí ľudia splniť to, čo sa normálne požadovalo za 5 rokov, tak jednoducho nemôžeme ich ešte aj poslať do zahraničia. Takže celkom právom protestujú títo študenti. A chcela by som spomenúť ešte jeden príklad. Uh, v Berlíne sú dve veľké univerzity, Humboldtova a Slobodná univerzita. Predtým to bolo tak, že bolo možné zároveň e, študovať na oboch. Dnes si treba jednu zvoliť musíte študovať na Humboldtovej univerzite e, e, bakalárske štúdium, nemôžete si to skombinovať s tou slobodnou univerzitou. Kde žijeme, to je predsa hrozné táto spolupráca, pokiaľ ide univerzity a podniky, tu by sme mali myslieť aj na to, že to, e, ten náš zámer pri bakalárskom štúdiu, v polonskom e, procese nám nevyšlo. A pokiaľ ide o spoluprácu e, medzi univerzitami a podnikmi, mali by sme si znova premyslieť e, celý tento systém bakalárskeho a e, štúdia a magisterského štúdia. E, každodenne sa nám stiažujú študenti v tejto súvislosti, lebo týmto aktuálnym systémom trpia teraz pani Schmidt a potom pani Belan Belando Quiros za stranu Európskej komisie sa potom vyjadri. Nech sa páči. Uh, Ďakujem pekne. Ak dovolíte, tak veľmi stručne zhrniem obsah tohto oznámenia a prácu komisie v tejto oblasti. Ako spravodajca správne povedal úplne na začiatku svojho príspevku, podpora členských krajín v snahe modernizovať univerzity, je kľúčová, ak Lisabonská stratégia má uspieť a ak sa chceme posunúť k e, globálnejšej e, spoločnosti založenej na znalostiach. Užšia spolupráca medzi univerzitami a podnikmi je základný kameň modernizácie vyššieho vzdelávania v Európe. Povedalo sa to, univerzity musia byť otvorenejšie potrebám spoločnosti. Preto pán Figel e, zahájil iniciatívu v roku 2008 e, univerzitno-podnikového fóra a dnesná diskusia ukazuje alebo demonstruje, že iniciatíva zodpovedá skutočným potrebám. Európske univerzity e, e, sú funkčné v znalostnom trojuholníku, majú obrovský potenciál ovplyvniť smerovanie Európy ale teraz vieme, že nedosahujú plne svoj potenciál. Oznamenie zhrňuje závery, tieto závery v šiestich oblastiach e, e, nové podmienky zamestnanosti, podnikateľstvo, odovzdávanie znalostí, e, riadenie, a pokiaľ ide o zamestnanosť, tu by sa malo zdôrazniť, že nové trendy na pracovnom trhu sa menia, menia aj kritéria na univerzitách. Nie, nie je možné, že značný počet absolventov je nezamestnaných na jednej strane, na druhej strane spoločnosti nenachádzajú kvalifikovaných zamestnancoch. Ehm, tie znalosti sa musia zhodovať s potrebami podnikov a spoločnosti ako takej univerzitné programy musia podporovať zamestnateľnosť e, absolventov a tiež musia e, pracovnú silu pripravovať. Univerzity sú prvé, ktoré sú zodpovedné za zamestnanosť e, svojich študentov a preto zahrnutie podnikom, podnikov do kurikula univerzít zabezpečí toto prepojenie. Eh, ďalší, eh, ďalšia kľúčová oblasť pre inovácie Európy je nízka úroveň podnikateľstva, podnikateľského ducha. Profesori, vedci, študenti majú obmedzené znalosti v oblasti podnikania. Výzva pre vyššie vzdelávanie je poskytnúť prostredie, ktoré stimuluje nezávislosť, tvorivosť a podnikateľský prístup, e, ktorý obsahuje aj znalosti. Mobilita medzi dvomi svetmi e, by mala byť bežná. Mali by sme e, byť svetkami toho, že čoraz viacej študentov sa ujíma podnikania, oveľa viacej vedcov a profesorov by malo byť mobilných na druhej strane spoločnosti by častejšie mali byť súčasťou e, poskytovania napríklad študijných projektov. Takto by sa zvýšilo vzájomné pochopenie a uľahčil by sa rozvoj e, celoživotných alebo dlhodobých partnerstiev. Ďalší aspekt vyššieho vzdelávania sa týka oblasti odovzdávania znalostí intenzívnejšia, lepšia spolupráca, vzájomné posilňovanie sa oboch svetov a pohyb znalostí obomi smermi je dôležité. Stimuluje sa tým inovácia, a to je kľúčové pre budúcnosť Európy. Spolupráca so spoločnosťami prispieva k rozvoju univerzít ako hráčov v oblasti celoživotného vzdelávania. Spoločnosti musia identifikovať potreby, a hovoriť s nimi o univerzitách. Univerzity potom môžu e, rozvíjať stratégie, aby, zodpovedali, aby odpovedali na tento dopyt. Diskusie na univerzitách, v podnikoch, e, na spoločných fórach e, tiež priniesli ten poznatok, že primerané modely na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni sú kľúčové pre rozvoj efektívnej spolupráce medzi univerzitami a podnikmi. Bez primeraného riadenia spolupráca nebude fungovať. Dobrá spolupráca medzi jednotlivými hráčmi je základ eh, dlhodobých vzťahov, ktoré prinášajú príležitosti, a takisto je tu aj určitá návratnosť. Príklady dobrých postupov existujú všade v Európe a tu sa ukazuje hodnota takéhoto, takéto spolupráce tak pre študentov, ako aj pre vedcov a profesorov, pre univerzity, ako inštitúcie, pre podniky a pre celú spoločnosť. Musíme zabezpečiť, aby tieto príklady boli bežné Vzdelávanie a podniky sa musia zblížiť, musia byť e, partnermi a preto je dôležité nájsť ten správny spôsob, ten najlepší prístup, implementovať e, tieto modely spolupráce, e, podporovať partnerstvo v prospech všetkých zaangažovaných hráčov, univerzitov, akademikov, študentov, súkromné verejné spoločnosti, verejné orgány, ako aj spoločnosť ako takú. Toto je situácia win-win. Uh, a fóra budú pokračovať vo svojej práci a my budeme skúmať, do akej miery a ako by sa dali rozšíriť, aby pokrývali ostatné oblasti vzdelávania a zahrnuli hráčov mimo Európy. Tiež budeme skúmať, ako európske nástroje by sa dali využiť na podporu takejto implementácie. Ďalšie fórum, ktoré už je naplánované, sú nasledovné. Je to tematické partnerstvo s ETF o posilnení medzinárodných dimenzií, fórum v Brne v Českej republike od e, krízy k náprave 2. 3. februára, rozšírenie fóra na ostatné úrovne vzdelávania, to je e, tematické fórum v Bratislave, v, Mar- v Bruseli pardon, v marci a potom v máji 2010 na záver veríme, že práca FOR, kde sa posilňuje vzájomná spolupráca, bude inšpiráciou pre kroky na národných a regionálnych úrovniach. Ďakujem pekne. Vielen Dank. Ďakujem pekne, Pál. Chcel by si ešte niečo povedať? Áno, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, ak mi to teda dovolíš. Ďakujem veľmi pekne za tieto komentáre. Stalo sa presne to, čo som očakával. Dostal som veľmi veľa užitočných nápadov a táto tematika je dôležitá vo všetkých e, členských štátoch a je stredobodom záujmu, pretože ponuka a dopyt sa nestretávajú. Vo väčšine členských krajín vidíme, že najvyššia nezamestnanosť je medzi absolventami vysokých škôl. Neviem, kto to presne povedal, ale niekde to naformuloval tak, že univerzity e, vlastne majú veľkú zodpovednosť za absolventov. Ja si napriek tomu však myslím, že oni si nasadia jednoducho tento akademický klobúk, potrasú im ruko a potom už ich nikdy neuvidia. A vôbec nemajú vplyv na to, čo sa s nimi stane, s týmito mladými ľuďmi. A Mm, chcel by som sa venovať niektorým praktickým rádám. Nechcem e, sa k tomu venovať jednotlivo, ale pokiaľ tu boli spomínané tieto osvedčené postupy, e, tieto sa snáď v správe nedajú jednotlivo spomenúť tak dobre, ale napriek tomu by sme sa týmto bodom mohli venovať. Od týchto verejných vypočutí očakávam viac ako od správy, pretože pozveme na toto verejné vypočutie rektorov, vysokoškolských učiteľov a potom sa bude hovoriť o týchto osvedčených Mm, postupoch. Súhlasím aj s tým, čo bolo povedané, že práve ministerstva práce a ostatné inštitúcie by mali na tomto spolupracovať a tiež štipendia sú veľmi dobrým nástrojom. Súhlasím s tým, že mm, práve prírodné vedy v tomto procese nie sú tak dobre zakomponované, možno, že je tu príliš malý záujem, ale napriek tomu by sme sa ich nemali zriesť, pretože prírodné vedy sú takisto dôležité ako komunikačné vedy, technológia, inžiníring a tak ďalej. A potom tu bol taký podnet, že univerzity by mali uzatvárať zmluvy so študentami. To by mohlo zvýšiť sebavedomie študentov. Potom sa tu hovorilo aj o kvalite univerzít, ktorá musí byť vys- vysoká a univerzity by mali držať krok s vedeckým pokrokom. Teda aj univerzity by mali byť schopné sa obnovovať. Myslím si, že aj takéto uh, Mm, kombinované financovanie by sme mohli praktizovať, mohli by sme pozvať manažérov a na druhej strane by vysokoškolskí učitelia mohli spolupracovať a pracovať vo firmách. To by mohla byť veľmi dobrá spolupráca. Hovorili sme tu aj o podnikových praktikách a, ja už e, k tomu len jednu vec. Ja som veľmi dlho žil v nedostatkovom hospodárstve socialistickej krajine a veľmi dobre si pamätám, ako keď som bola kedy išiel do mesiarstva a bolo tam veľmi veľ, málo mesa. A zrazu tam niekto toho mesiara veľmi zdravil, hoci môj pozdrav nebol taký dôležitý pre ňoho, pretože ponuka bola malá, dopyt veľký, ale keď teraz ja idem e, do mesiarstva, tak ma veľmi milo pozdravia. A e, pán Šmit, vítajú ma tam, pretože teraz je dopyt malý a ponuka je veľká. A myslím si, že aj univerzity teraz trošku zlenívali.